E, slovo pánovi Rojlovi, e, ktorý je autorom ústnych otázok, takže 5 minút máte priestor. E, ďakujem pekne, dobré ráno, pani predsedajúca, pán komisár, predstaviteľ rady. Pri tomto, tejto otázke na ústne zodpovedanie ide o nasledujúcu vec. V 2007 komisia predstavila koncepciu, ktorej cieľom bolo technológie v oblasti, podpora technológie v oblasti nízkouhlíkových zdravotnícko umožňované technológie. Tam boli navrhnuté veľmi konkrétne opatrenia. Bola prijatá Európska